Yes, we have to start the meeting. Kolegyne, kolegovia, takže môžeme začať našu schôdzu. Už sme sa trošku omeškali. Ja akurát si chcem overiť, že všetci sa už dnes prebudili. Zdá sa, že nie, aspoň niektorí, hej, a sú prítomní, takže otváram naše zasadnutie. A chcela by som medzi nami privítať Toma Beversa, ktorý je predsedom výboru pre zamestnanosť to je teda výbor MKO, a Tomasa Dominika, ktorý je predsedom výboru pre sociálnu ochranu, zkrátka SPC. A začali by sme tým, že dáme slovo pánovi Beversovi. Myslím si, že väčšina členov nášho výboru je oboznámená s vašou organizáciou, vašim postavením v systéme, ale aj tak by bolo dobré, keby ste to vysvetlili novým členom nášho výboru, aby ste vysvetlili naše vzťahy a to, akú úlohu zohrávate na úrovni rady. Thank you, Madam Chair, and... Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdravím všetkých. Keďže je to článok 148 do zmluvy z roku 1998, tak vychádza z tohoto článku. EMKO je hlavným prípravným orgánom pre radu EPSCO, pokiaľ ide o Európsku stratégiu pre zamestnanosť. Táto stratégia sa zakomponovala do Lisabonskej stratégie a potom aj do cieľov EU 2020 do Európskeho semestra. To teda znamená, že Vlastne už máme zhruba 17-ročné skúsenosti, pokiaľ ide o koordinácie e, politik zamestnanosti členských štátov, pokiaľ ide o konvergenciu a ide o zvyšovanie účinnosti týchto politík v kontexte kde nie je možné hľadať jednotné riešenie pre všetkých. To znamená, že MKO pôsobí v určitých kľúčových oblastiach a vstupuje do semestra. V tejto fáze roka keď komisia vlastne prezentovala svoju, svoj výhľad rastu a spoločnú správu o zamestnanosti. My sme vlastne navrli tieto správy a pripravili sme závery rady a zamerali sme sa na kľúčové posolstva tejto rady, takže tu ide o dôležitý príspevok pre eh, radu EPSCO a potom pre jarný summit máji predložili členské štáty svoje, revizné, svoje reformné programy, sme revidovali a potom vlastne komisia vypracuje e, odporúčania pre členské štáty, my o nich diskutujeme, ak je to nevyhnutné, ich upravíme ešte predtým, ako sa to zakomponuje do odporúčaní rady z júna, z júla. To znamená, že potom je dôležité sledovať tieto odporúčanie, je veľmi dôležité, tu máte postup viacstupňového dohľadu, je tu multilaterálny náhľad na relevantné prvky a dosiahnutý pokrok. Toto je veľmi dôsledný proces, do ktorého sme investovali veľa času a energie a náš prístup má zabezpečiť to, aby rozvoj politík, sa, o tom sa diskutovalo veľmi detailne, aby sa k tomu pristúpilo otvorene a je dôležité tu mať taký postup, kde sa opierame o dôkazy a z toho musíme vidieť závery tento semester vlastne sme už e, revidovali e, určité hodnotenia, ktoré sa týkajú otázky mladých, to je veľmi dôležité z hľadiska MCAT a tu ide o monitoring a implementácie záruky pre mladých. Budúci rok sa budeme zaujať aktívnymi politikami zamestnanosti a reformami e, systémov zamestnanosti a potom revízia sa bude pripravať v najbližších týždňoch a mesiacoch. Tak ako v minulosti budeme spolupracovať s inými výbormi, ako napríklad s výborom pre, pre vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a, pre, a výborom pre ekonomické politiky a zdaňovanie práce. Pokiaľ ide o rok 2014, tak sme vlastne zmenili alebo upravili viaceré návrhy záverov, ktoré nám zaslala komisia a potom to potvrdila rada. Zároveň sme sa snažili zlepšiť spoluprácu s európskymi sociálnymi partnermi, vedieme s nimi konzultácie z hľadiska kľúčových fáz európskeho semestra. Od začiatku EU 2020 náš výbor bol presvedčený, že pokiaľ ide o prácu v našej oblasti, je dôležité, aby sa zabezpečila minimálne rovnaká kvalita, ak nie lepšia, porovnaní s tým, čo mohli zabezpečiť iné štruktúry rady, je veľmi dôležité sa opierať o výsledky a nie tak o politické úmysly. Som pevne presvedčený, že táto investícia sa vypláca, pokiaľ ide o radu EPSCO, pokiaľ ide o doho- e, ustanovenia a dohody, ktoré sa týkajú e, semestra, tak to je veľmi dôležité z hľadiska ECOFINu je tu istá rovnováha, vyžaduje si určité úpravy, pokiaľ ide rozhodnutie rady, ktoré vlastne vytvoril náš výbor, ako aj výbor pre sociálnu ochranu a vy budete o týchto veciach e, konzultovaní Zároveň je dôležité pripomenúť sa, nachádzame o fáze hodnotenia polčasu, pokiaľ ide o stratégiu EU 2020. To priviedlo komisiu k tomu, aby sa zmenili určité postupy v rámci európskeho semestra a my sa zamýšľame nad poslednou fázou návrhov, čo povedie k novému návrhu, ktorý sa bude týkať integrovaných usmernení. Bude to zahrňať tak E, usmernenia, ako aj usmernenie tých politík. Tu ide o to, ako EPSCO vlastne si má vytvoriť spoločné stanovisko, vychádzajú z naš, práce našich dvoch výborov a my sa budeme ďalej zapodívať týmto balíkom, keď to dostaneme. Ešte by som chcel vašu pozornosť upriamiť na usmernenia. Tieto týkajúce sa špecifické zamestnanosti sú základnou súčasťou revízie definujú širokú orientáciu, pokiaľ ide o európsku stratégiu zamestnanosti na bližších rokoch, sú dôležitou súčasťou našej práce a my začneme potom, ako komisia zverejní návrh o tom diskutovať no a zároveň sa tešíme aj na názor tohoto výboru a parlamentu ako takého. My ako EMKO sme naznačili, že Myslíme, si lepšie využívať tieto úsmerne týkajúce zamestnanosti. V posledných 5 rokoch sa to nedostatočne využívalo sú tu tieto nástroje, dôležité využívať, čo strategické a dôležité potvrdiť dôležitosť, musia sa posilniť a byť transparentnejšie. Okrem toho musia byť komplexné a musia lepšie reagovať na otázku, či potrebujeme mať nejaké minimálne záväzky a tu sa môžeme opírať o príklad záruky pre mladých. No a potom ešte by som doplnil nejaké aktuálne otázky týkajúce sa roku 2015 zapokladí európsky semester. Začal sa, začal sa tento rok tak, že je tu zložitá situácia na trhoch práce, je tu dôležité zabezpečiť hospodársky rast, ale zatiaľ tu klesá dopyt, to znamená, že ide o to, aby sme e, nestratili našu konkurenceschopnosť, ľudia strácajú tak povedať skúsenosti a zručnosti a ťažko budú umiestniteľné na troch práce MKO víta implementáciu, pokiaľ ide o nové investície do rozvoja schopností. No a pokiaľ naše revízie tie ukázali, že pokiaľ ide o zásadné reformy, tak tie prebiehajú. Dôležité v tom pokračovať a prípadne posilniť. Avšak takéto reformy si vyžadujú určitý čas a bez doplňujúcich politík trh práce sa výrazne asi nezlepší. Ďakujem. Thank you. Then I'll give the floor to me. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Tomás Dominik, ktorý je predsedom výboru pre sociálnu ochranu. Nech sa páči. Members. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Som veľmi rád, že som mohol prísť medzi vás a že vám môžem prezentovať prácu v nášho výboru pre sociálnu ochranu. Ešte by som sa pozrel trošku viac dozadu. SPC vznikol v roku 2000, vyplýva to zo zmluvy. Je tu úloha poskytovať poradenstvo rade, pokiaľ ide o otázky sociálnej ochrany a to sa týka aj dôchodkov a niektorých dlhodobých aspektov. Naša práca sa zameriava na dva hlavné piliery v súlade s tým, čo prezentoval predseda MKO. Jeden pilier sa týka európskeho semestra, druhý sa týka tematickej práce, ktorá má vlastne prispieť tomu, ako vlastne podporovať členské štáty a komisiu a pokiaľ je riešenie víziev sociálnej ochrany, ktorým sa konfrontujeme na úrovni EÚ a ide o efektívne riešenie politík. No takže podobne ako vlastne MKO, pokiaľ ide o politiky zamestnanosti, náš výbor sa zameriava v rámci semestra na viac úrovňovú dohľad v oblasti sociálnej ochrany, týka sa to aj dôchodkov. No a potom, pokiaľ ide o návrhy, prichádza strany komisie, my to hodnotíme, potom to posielame ďalej rade a to je vlastne zákonom záverečných odporúčaní, ktoré potom prijíma rada. Pokiaľ ide o prácu SPC a vlastne aj MK sa to týka, ukázalo sa, že je to veľmi dôležité z hľadiska celého procesu a výbor ako taký je vlastne jediný prípravný orgán, ktorý má právomoci alebo ktorý má, je kompetentný, pokiaľ ide o sociálnu ochranu a sociálnu inklúziu. Zároveň, pokiaľ ide o SPC, my sa zameráme na tematické revízie a zahlbujeme sa do práce, pokiaľ ide o také veci ako napríklad e, starostlivosť, sociálna, dôchodky a tak ďalej. V roku 2014 sme prijali dve dôležité správy. Prvá sa týkala primeranej sociálnej ochrane a v starnúcej spoločnosti a druhá správa sa týkala systému sociálnej ochrany EÚ, ktoré sa zamerajú na financovanie a efektívnosť alokovania zdrojov. Tento rok zverejníme našu správu o primernosti dôchodkov. Bude to do konca mája, ak sa nemýlim. A je to správa, ktorá sa zameriava na tú otázku primeranosti, pokiaľ ide o dôchodky a starnutie obyvateľstva. Má to byť v súlade s zverejnením e, správy EPC, kde je udržateľnosť dôchodkových systémov. SPC zároveň zverejne dve pravidelné správy pre radu, takže jedna vec sa týka reforiem sociálnej ochrany v EÚ a ide tu o návrhy pre radu, pokiaľ ide o prioritu sociálnej oblasti na bližších rokoch. Táto správa by vlastne sa mala zapracovať do stanoviska rady, pokiaľ ide o výročný výhľad rastu a potom tu ide o výročnú správu o sociálnej situácii v EÚ a sociálne trendy. No a vychádzajú z našich monitorovacích nástrojov, potom sa zaoberáme samozrejme sociálnym monitoringom. V roku 2014 e, to bol veľmi dôležitý rok z našej práci. Boli sme požiadaní, aby spolu s MKM sa zamýšľali nad hodnotením polčasie pokiaľ o stratégiu 2020. A zamýšľali sme sa nad tým, ako zabezpečiť sociálnejšiu Európu. Pokiaľ naše stanoviska, e, a tu spolupracujeme s MKO, boli potvrdené EPSCO v októbri 2014. Jedna z hlavných víziev, ktorá sa týka vytvorenia naše spoločného stanoviska, sa týka toho, ako zabezpečiť vyváženejšie ustanovenia, ktoré sa týkajú riadenia. No a v posledných rokoch, a keďže je tu vlastne zložitá situácia súvisiaca s krízou, EÚ výrazne posilnila koordináciu, pokiaľ ide o rozpočtové politiky členských štátov, ide tu o uplatňovanie sociálnej dimenzie a posilnenie sociálnej Eh, riadenia, ale to žiaľ zaostávalo. Pokiaľ ide o spoločné stanovisko z PCM, potvrdilo to, že je veľmi dôležité posilniť priority, ktoré sa týkajú stratégie EU 2020 v spoločnom kontexte, kde je veľmi dôležité mať inkluzívny rast a je dôležité, aby na vnútroštátnej úrovni sa to podporovalo a v súlade s prioritami samozrejme to musí byť do roku 2020. Ďalej ide o to, ako sa oberať reorientáciou strategických cieľov a potom to ide o implementáciu reforiem, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Európa ďalej rozvíjala. Pokiaľ EU e 2020, Európsky semester sú hodnotnými nástrojmi a sú výrazným katalizátorom pre reformy. Je dôležité sa zamerať na uplatňovanie reforiem. Niečo, niečo, niektoré si vyžadujú istý čas. Dôležité je vyvíjať tlak na reformy tam, kde ešte nie je dostatočná implementácia. Pokiaľ ide o hlavné zlepšenia, ktoré podporila Rada, je posilnenie sociálneho riadenia celého procesu, pričom sa musia dodržiavať v plnej miere e, kompetencie členských štátov a subsidiarita a musí to byť v e, s zmluvami a cieľmi, ktoré sú tam uvedené v oblasti sociálnej ochrany. Potrebuje to mať vyvážený európsky semester. Ide o to, ako zabezpečiť pokrok, pokiaľ je integrované ciele, stratégie EU 2020. Tu ide o inkluzívny rast a to je jeden z hlavných pilierov celého úsilia. Tu ide o to, ako vytvoriť partnerstvo medzi EBSCO a Rado ECOFIN a prípravnými orgánmi, aby sa zlepšila spolupráca pre všetkým, pokiaľ ide o oblasť dôchodkov, zdravotníctva a dlhodobej starostlivosti. Ako vlastne e, to bolo spoločné stanovisko SPC SPCM, pokiaľ ide o sociálne a zamestnanické indikátory, to je to, čím sa bude zaberať EPSCO. Tu ide o to, že scoreboard je veľmi výrazný krok vpred, pokiaľ ide o zabezpečenie visibility, pokiaľ je sociálne výzvy a výzvy zamestnanosti. Pokiaľ je európsky semester, obidva výbory sa vezali k tomu, že revidova, budú pravidelne revidovať sú tabulku, ako aj ďalšie monitorovacie nástroje. Zároveň vítame integrovaný prístup, ktorý sa vypracoval a toto je veľmi dôležité z hľadiska balíčka o hospodárskom riadení. Jeden z hlavných signálov, ktorý vyslal nová, nová komisia, sa týka toho, ako vlastne zabezpečiť pre Európu rating AAA. Toto je pre nás veľmi dôležitý záväzok a sme si ho osvojili. Takže keď nám ide o inkluzívny rast a dôležité sú budúce konsolidácie rozpočtov a niektoré makronomické úpravy musia lepšie zohľadňovať sociálne implikátory a toto je veľmi dôležité pre všetkým v rámci toho, ako podporiť sociálne investície a posilniť konkurenceschopnosť a vytvoriť rast kontexte celého balíka komisia prezentovala svoje úmysly, pokiaľ ide o monitorovať sociálny vývoj v kontexte koordinácie ekonomických politík. My si myslíme, že toto je veľmi dôležitý cieľ a zároveň sme toho názoru, že s tých nástrojov, ktoré máme našej dispozícii, Ide o plne integrovaný prístup, ktorý je zásadný, kde je dôležité rovnako, e, rovnako dôležité prikláňať hodnoteniu e, ekonomickej a sociálnej situácie. Tu ide o to, aby sme tu mali monitorovacie nástroje a ich ďalej rozviať. No a na záveru som chcel povedať, sú to tri hlavné posolstvá, ktoré by som vám chcel dnes predniesť. Pokiaľ ide o kontext novej investičnej agendy komisie, sociálne investície zohrávajú dôležitejšiu úlohu a tak povedať, sociálna návratnosť tu bude zohrať veľmi dôležitú úlohu. Ak chceme vytvoriť inkluzívny rast a agent tejto súvislosti, musíme sa zamerať na to, ako implementovať naše sociálne hodnoty a ciele a brať vážne reformné politiky, ktoré musíme implementovať a ako vlastne budú navrhnuté. A na záver dôležité zlepšiť to, ako hodnotíme sociálny vývoj a zabezpečiť to, aby sme tomu prikladali rovnakú dôležitosť ako makroekonomický vývoj. To sa musí vykonať ale v rámci integrovaných politík, kde sa považujú jednotlivé oblasti politík za rovnako dôležité. Ďakujem. Thank you very much for... Ďakujem pekne za tieto úvodné príhovory. Dáme slovo koordinátorom aby mohli položiť prvé otázky. Pani Morán Šartie za EPP, nech sa páči. Si, madame la présidente. Ďakujem pekne. Pani predsednička, srdečná vďaka obidvom predsedom výborov, ktorí skutočne predniesli veľmi zaujímavé informácie. Ja mám viaceré otázky, ktoré reagujú na to, čo ste nám povedali. Začnem pánom Beversom. Vy ste skutočne správne poznamenali, že pokiaľ ide o vývoj v oblasti nezamestnanosti mladých, e, že to sledujete veľmi úzko. V tej súvislosti existuje aj štúdia. Chcem sa spýtať, či ste sa zapodievali aj tým, do akej miery e, sa ukázal účinok tejto iniciatívy, pokiaľ ide o zamestnanosť mladých pre nás je tento nástroj dôležitý, je tu záruka pre mladých a to sa má týkať pre všetkým regiónov, ktoré eh, veľmi ťažko trpia krízou. Musíme si ale uvedomiť, že keď sa pozrieme konkrétne, ako to vyzerá v praxi, je tam, eh, sú tam veľké nezrovnalosti na rozličných úrovniach. Pokiaľ ide o hlavy štátov a vlád, tam je snaha Ehm, vytvoriť tento nástroj, len zatiaľ to nie je úplne jasné, takže mňa by to zaujímalo, ako to vyzerá konkrétne v praxi. Potom druhý bod na úrovni tohoto výboru. My sa zasadzovali za to, aby 20 Európskeho sociálneho fondu sa využilo pre boj proti chudobe, ide o to, ako podporiť sociálnu integráciu. Takže chcem sa spýtať, e, aké údaje máte k dispozícii. A tretí bod, Totiž to vyžadovalo si to veľmi veľké úsilie, aby sa zabezpečilo to, že Európsky sociálny fond sa nebude, tak povediac, zamieňať s kohezným fondom. Takže aký je váš názor na túto vec? Do akej miery Európsky sociálny fond sa uplatňuje, implementuje, do akej miery sa využíva pre lokálne projekty, ako je to s ich uplatňovaním praxi. No a potom ďalšia veľká oblasť tém, tu ide o podporu kvalifikácií. Myslím si, že ide o to, že stále hovoríme o tom, ako je dôležité overovať jednotlivé doklady o vzdelaní. Zdá sa, že to poriadne nefunguje. Ako môžeme ďalej postupovať a čo môžeme spraviť preto, aby pracovníci, ktorí za sebou majú skutočne dlhú pracovnú kariéru, aby sa im uznali tieto získané skúsenosti. Ďakujem pekne, dostane slovo aj Jutta Stein za SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za informácie. Kolegyňa Moran Šatie spomenula veľmi dôležitú tému pre nás všetkých, boj proti nezamestnanosti mladých ale na druhej strane tu máme aj rastúcu dlhodobú nezamestnanosť v Európe. To znamená, že aké opatrenia sú podľa vás nevyhnutné, aby tu v EÚ nerastol počet dlhodobo nezamestnaných, aké máme možnosti, Totiž to ide o to, že títo ľudia nielen chýbajú na troch práce z dlhodobého hľadiska, ale chýbajú našej spoločnosti. Pokiaľ ide o politiku úsporných opatrení v Európe, mnohé veci sa zničili, potrebujeme nevyhnutne investície. Pán Dominik, vy ste hovorili, že pokiaľ ide o investičný plán, tak ten sa musí zameriavať na sociálne aspekty, sociálne ciele. Ako sa na to pozeráte vy? Aký je mož, aká je možnosť e, úprav a zmien porovnaní s tým, čo predložila komisia. To znamená, aké časti by sme mali všetci ešte zlepšiť. No, pán Dominik, vy ste hovorili o dôchodok, dôchodkoch a o starnutí obyvateľstva a to, že je dôležité tieto veci nejako zladiť. Máte tu nejaké konkrétne predstavy a návrhy? Totižto komisia minulý týždeň zverejnila výročnú správu, pokiaľ ide o sociálne a cieľe sociálnej oblasti a zamestnanosti. Potom to bolo tlačové vyhlásenie komisie, kde sa objavilo, že tie štáty, ktoré dobre pracujú, kde majú efektívnu sociálnu ochranu a investície do ľudského kapitálu, tak sa ukázalo, že tieto štáty lepšie zvládajú krízu. Toto v zásade nie je žiaden nový poznatok. To znamená, že prečo nie všetky členské štáty nezlepšili tieto oblasti? Ďakujem. Ďakujem. Teraz dám slovo Rina Ranakári. Tak, og tak til begge oplægsholdere for... Ďakujem obom za príspevky, ďakujem za vaše úvodné pripomienky. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si niečo o práci, ktorú robíte. E, o, mm, baja ste hovorili o európskom semestri a toto je nedeliteľná súčasť e, nášho ekonomického riadenia členských štátov, takže musíme sa pozrieť na zásadnú štruktúru európskeho semestra, pretože toto komisia preberá, my to preberáme a možno by sme mali uh, E, si premyslieť možnosť e, trošku zlepšiť e, to, ako funguje ekonomické riadenie a zmeniť európsky semester a sociálne parametre a ukazovatele by mohli byť zapracované do európskeho semestra, aby sme sa mohli pozrieť na úroveň sociálnej ochrany. Takže vidíme, že veľké ekonomické parametre, ako je rozpočtové schodky sa teraz posudzujú ako najdôležitejšie ukazovatele. Ako môžeme doladiť európsky semester, aby do väčšej miery mohli zohľadniť e, zamestnanosť a sociálnu ochranu, aby toto nebolo podriadené rozpočtom a rozpočtovým schodkom, pretože musíme byť schopní vytvoriť viac pracovných miest. Rozmýšľali ste nad možnými um, štruktúrálnymi zmenami, aby sa to dalo zapracovať? Teraz Laura Agira z FTD. E eh, ďakujem pani predsednička, ďakujem obom hostom za úvod a informácie o týchto dvoch nástrojoch, eh, o ktorých môžeme diskutovať. Eh, a máme teraz o tom viac informácií. Mám dve otázky a aj dve poznámky o tom, napríklad čo sa týka Talianska a záruky pre mládež. Tento projekt e, dosiahol svoj cieľ, nebol úspešný. Nie je to nástroj, ktorý by bol efektívny. Nekomunikuje sa tak, aby tie výsledky boli prístupné pýtam sa, že či je problém len v mm, realizácii alebo chyba nejaká koordinácia, ktorú treba vytvoriť medzi tými, ktorí nastavujú tento proces a tými, ktorí ho majú plniť. V štátoch, kde bol aplikovaný tento systém, došlo aj k pozitívnym výsledkom, veľmi pozitívnym. No v Taliansku sa v podstate nepoužíva. Mm, stratil sa v zákrutok byrokracie a zmizol a mladí už vopred hovoria, že niečo také sa nedá používať. A chcem sa zaoberať aj sociálnym rozmerom, ktorý by sa mal zvažovať aj s ekonomickým a makroekonomickým, pretože doteraz počujem, že sa hovorí len o vyrovnanom rozpočte a cieľoch ako je štrukturálne reformy, a o tom, že sa nemám prekračovať e, obmedzenie schodku voči HDP. To je stanovisko niektorých členských štátov, ktoré sa takto pozerajú na situáciu a bolo by treba postaviť e, sociálny rozmer na rovnakú úroveň s ekonomickým rozmerom. Áno, musíme sa zobrať e, hospodárskymi aspektami a medzami, limitmi a dodržiavaním pravidel. No zdá sa, že ekonomické ciele nie vždy vedú k tomu, že sa naplnia aj sociálne ciele. Môžete nám dať ešte viac informácií vzhľadom na to, že Taliansko má problém s dôchodkami a ten problém je tam extrémne závažný. Máme minimálne dôchodky, ktoré sú o dosť nižšie, ako je hranica existenčného limitu dôstojného života. Môžete nám dať o tom viac informácií, čo sa dá zmeniť. Thank you, Madam Chairman. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za tieto otázky. Začal by eh, som s zamestnanosťou mladých a zárokov pre mladých. Ako som povedal, my v ako e, sledujeme plnenie e, tej záruky pre mladých e, dosť zblízka. Vypracovali sme súbor ukazovateľov, ktoré sa sledujú. Doteraz už sme urobili trikrát revíziu, kde sme diskutovali o plnení tejto záruky pre mladých vo všetkých 28 členských štátoch. My tu vidíme zmiešaný obraz ako sa dá očakávať. Niektoré štáty už niečo mm, zaviedli a vyzerá to veľmi sa to podobá na mm, to, čo sme odporučovali v rámci tej záruke pre mladých. Iné štáty majú iný postup a navyše je tu tento zmetok medzi za ruku pre mladých a e, to iniciatívou pre zamestnanosť mladých, hlavne v tých štátoch, kde nedostávajú finančnú podporu z tej iniciatívy e, pre zamestnanosť mladých. E, to nie je až také presvedčivé, aby zabezpečili e, a preukázali, že využívajú túto záruku pre mladých. V iných štátoch, kde e, dostávajú túto finančnú pomoc, e, je cieľom zabezpečiť, že to, čo zaviedli a tie reformy, ktoré robia, aby zaručili plnenie záruky pre mladých, musia byť udržateľné, aby sa dali používať aj keď prestane táto záruka pre mladých. Takže záruka pre mladých e, sa musí vnímať ako strukturálna reforma, ktorá e, zlepšuje e, prechod zo školy do práce a to udržateľne. A tá iniciatíva je len pomoc na to, aby sa pomohli naštartovať tieto formálne reformy, ale nemali by sme si mieliť prosedok a cieľ a účel a tá e, záruka je len pomoc na to, aby to fungovalo aj potom, ako prestane sa poskytovať. Tento obraz e, ukazuje, že v niektorých štátoch vidíme e, väčší pokrok ako v iných a v mnohých štátoch začali e, štáty robiť e, hĺbkové kroky, začali partnerstva, ktoré e, nefungovali predtým. E, E, začali e, kontakty a rozhovory medzi e, miestnymi orgánmi a začali pracovať s inštitúciami na trhu práce a začali robiť mosty medzi vzdelávaním a zamestnaním a nie vždy vidíme hneď účinok. Je to bežné v štátoch, e, kedy e, je tam, e, sú tam veľké výzvy, že to bude trvať istý čas, kým uvidíme prvé výsledky. No môžem vás uistiť aj na príklade Talianska, že tie štruktúry, ktoré boli ustanovené a partnerstva, ktoré boli zriadené, sú krokom vpred. No, komunikácia o záruke pre mladých. V niektorých štátoch je tiež témou, kde e, možno urobiť trošku viac, e, aby sme mladých ľudí upozornili na možnosti, ktoré existujú a ktoré možno im poskytnúť. Európsky sociálny fond, e, tam sme trošku menej zapojení priamo, ale je zjavné, že sú tu samozrejme um, prepojenia medzi tým fondom a európskym semestrom a preto máme veľký záujem o to, aby sme zistili, ako štáty budú využívať tie prosiedky ESF a dúfame, že sa sústredia na tie hlavné priority, ktoré boli identifikované v tomto semestri. Dlho um, doba zamestnanosť a preverenie e, zručnosti podľa mňa je úzko prepojené. A jeden z prostriedkov, ktorý máme na to, aby sme e, bojovali za e, dlho dobu zamestnanosť v teréne. Na to potrebujeme ekonomickú kompetenciu, ale to nie je priamo v pôsobnosti ministrov pre sociálne veci a zamestnanosť Ehm, podľa nás je dôležitým aspektom ehm, namieru ehm, politiky na trhu práce, ktoré sú dlhodobo udržateľné. Nie každý začína s dlhodobým zamestnaním, každé zamestnanie najprv krátkodobé a musíme ľudí vrátiť späť na trh práce a dať im tie zručnosti, ktoré potrebujú. Niektoré štáty vypracovali zaujímavé systémy profilácie, kde sa snažia na začiatku predpovedať, že e, ktorí ľudia e, majú najväčšiu hrozbu, že sa stanú dlhodobo nezamestnaní a snažia sa riešiť túto vec. A mali by sme využívať tieto dobré príklady, ktoré máme na to, aby sme presvedčili ďalšie štáty, že možno ešte viac urobiť. K tomu semestru ako takému, e, k rovnováhe a e, zmena štruktúry, ktoré potrebujeme. Myslím si, že tá e, mechanika e, nie je taká nevyvážená, treba ju zmeniť. Myslím si, že systém, ktorý je zmenený, vyžaduje zohľadniť sociálne a ekonomické obavy a starosti. Treba Eh, vyvážiť eh, rôzne podmienky a predpoklady a treba dosiahnuť politickú rovnováhu a ehm, my si myslíme, že v rámci riešenia tejto krízy je na to väčší priestor a pri eh, tomto semestri musíme zabezpečiť, že naše rozhodnutia budú vyvážené. Tiež že tu Eh, jednu súvislosť eh, s ukazovateľmi, ktoré používame v rámci toho semestra, a to sú makroekonomické nerovnováhy. Eh, my sme sa zamerali na hodnotiacu tabulku pre ukazovatele sociálnej situácie a zamestnanosti. A ako Tomás povedal, musíme urobiť silnejšie prepojenie medzi tými dvoma systémami a zabezpečiť, že mm, s nimi sa nebudú kde zaobchádzať ako s dvoma oddelenými e, ukazovateľmi, ale ako prepojenými politikami v celom európskom semestri. Thank you. So, there have been different odznelo tu, odzneli tu rôzne pripomienky a zaujímavá eh, je o tom investičnom balíku, ktoré navrhuje komisia a o tom, eh, čo eh, sa má posudzovať ako balík, čo sa týka toho programu harmonizácie. Je tu diskusia o dlhodobej nezamestnosti a tam sa to všetko spája. Naše programy sociálnej ochrany musia byť tak eh, upravené, že keď im dáme správnu rovnovahu a zdroje týmto programom, aby sme eh, riešili tie problémy, ktoré máme. Konkrétnejšie k dlhodobej nezamestnanosti máme tu programy, ktoré eh, prispôsobujú túto situáciu na starších ľudí a na starnúcu Eh, pracovnú silu, takže to umožňuje tým ľuďom, aby boli prúznejší, aby im umožnili eh, osobné prispôsobenie sa na svoju situáciu, aby tí ľudia ostali v zamestnaní, aby sa nestali nezamestnaní, pretože eh, keď ostanete zamestnaní, tak nemusíte sa stať nezamestnaní. A... Takže toto je v rámci vízie pre harmonizáciu programov sociálnej ochrany. A toto sú tie rôzne piliere, ktoré musíme posudzovať. Takže tu ide o um, tie diskusie, ktoré sme mali o dôchodkoch. Myslím si, že všeobecne sa zhodnem na tom, že pracovná sila musí byť prispôsobená na um, dlhšiu uh, životnosť uh, ľudí, ale uh, členské štáty uh, musia byť slobodné v tom, ako budú prispôsobovať e, e, pracovný trh e, a sociálne programy členské štáty sa zaviazali zmeniť svoje programy na to, aby ich prispôsobili na meniace sa parametre a takto chceme harmonizovať programy sociálnej ochrany. V súlade s tým musím zabezpečiť, že budete rešpektovať e, spoločné sociálne hodnoty, ktoré máme v Európe. A to je ďalší dôležitý bod a tu sa vraciam k minimálnym dôchodkom, ktoré sme diskutovali v prípade Talianska. Musíme mať nástroje, kde môžeme preveriť relatívnu úroveň eh, našich eh, dávok a výhod, ktoré dávame občanom v Európe, aby sme mali isté porovnanie, aby sme zabezpečili, aké opatrenia v sociálnej politike môžeme robiť, aby sme mali eh, vhodné dávky a, a výhody pre ľudí v takejto situácii a toto bude jedna z dôležitých bodov programu, ktoré dáme na program e, výboru pre sociálne veci na budúci mesiac. Ďalšia vec je sociálny rozmer, ktorý je spojený so sociálnymi otázkami e, v súvislosti s týmto semestrom. A ako tomu spovedal, máme na to nástroje. V 2013 sme mali hlbokú diskusiu o zamestnanosti a sociálnej hodnotiacej tabulke. E, Tuto prital parlament minulý rok e, a myslím si, že to je dobré východisko a teraz potrebujeme e, v slode s komisiou, aby sme ďalej integrovali makroekonomické súvislosti. Mali by sme sa snažiť dať to do súvislosti s ďalšími postupmi, ktoré sú zavedené, aby sme nemuseli riešiť e, konanie pre makroekonomické nerovnováhy. Ďakujem pekne. Pani Venka Vysuté, máte slovo. Ďakujem, pánu Bevers. Ďakujem pani predsednička, aj pánovi Petersonovi, aj pánovi Dominikovi za prezentáciu práce výborov a chcem povedať nasledovné. Oba výbory poskytujú odporúčania v ich príslušných oblastiach, napríklad e, pri usmerneniach o zamestnanosti, ale e, alebo prehodnotení systémom sociálnej ochrany. No mám jednu otázku. Vzhľadom na to, že pracujete veľmi intenzívne, ehm, majú členské štáty politickú vôľu plniť tie odporúčania, ktoré im dávate, aby to malo dopad na život e, európskych občanov? Pán Bevers povedal, že možno potrebujeme ísť tie minimálne povinnosti, e, nielen usmernenia, ale špecifické opatrenia na základe istých zistí, napríklad e, v prípade záruky pre mladých. Ďalšia otázka je, či plánujete diskutovať o dopade imigrácie do EÚ. Som rád, že e, máme e, voľnosť pohybu, ale niektoré členské štáty prichádzajú o obyvateľstvo, lebo ľudia emigrujú nielen z jedného členského štátu do druhého, ale emigrujú z starnúcej Európy celkovo. Um, plánujete robiť niečo s emigráciou? nejaké prieskumy alebo niečo, čo by bolo užitočné pre členské štáty. Myslím si, že sociálny model je pekná vec, ktorú treba mať na pamäti, ale máme teraz problémy s sociálnou exklúziou, nezamestnanosťou a chudobou a e, tieto problémy teraz rastú mohli by vaše výbory predložiť isté e, návrhy napríklad vo veci záruky pre deti, pretože máme takú vysokú úroveň chudoby. Medzi deťmi je to až bolestivé. Áno, máme e, záruku pre mladých, ale to nestačí. Musíme sa pozrieť na korene tý, a príčiny. Mladí ľudia žijú v chudobe už od e, narodenia a potom, keď sú mladí, tak nie sú motivovaní pracovať a zarovať peniaze a podporovať rodiny, takže mali by sme najprv sa zamerať na korenia príčiny chudoby našich detí. Prečo žijeme na najbohatšom kontinente na svete a stále máme chudobu detí? Plánujete niečo s tým robiť? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za vaše príspevky. Pán Bevers, chcem sa spýtať a povedať, že nezdielame váš optimizmus v týchto otázkach, najmä keď hovoríte, že kríza je už za nami a že sa vzdaluje. Vzdialuje. Myslím si, že je to úplne naopak dochádza k zlepšeniu, ale musíme predpokladať to najhoršie. Sociálny systém je financovaný z národného bohatstva, ale vidíme, že v Európe je malo krajín, ktorým sa darí udržať financie na zdravej úrovni. Krajiny majú obrovské dlhy. A to sa v blízkej budúcnosti nezmení, pretože je to financované prácou. A ako vieme, zamestnanosť klesá, je kvalita aj kvantita. A preto je potrebné niečo robiť a vy ste prišli s odporúčaniami, ktoré znamenajú úplnú zmenu voči tomu, čo sme robili doteraz. Potrebujeme skutočnú ak by to bolo potrebné. Pán Dominik, tiež nezdielam váš názor, pokiaľ ide o modernizáciu. Ak modernizácia znamená pracovať dlhšie, tak neviem, čo sa bude diať. Tak potom dôchodcovia budú musieť pracovať príliš dlho a potom budú mať krátky, dôch, krátku dobu prežitia a neužijú si dôchodok kvôli svojmu zdravotnému stavu. Takže sa zdá, že najlepší dôchodca je ten, ktorý už nežije. My sa na jednej strane snažíme zaručiť lepšiu kvalitu života, lepšiu úroveň života, či už v pracovnej etape, tak aj v dôchodku. To by sme sa mali snažiť urobiť tak aby sme mohli odísť do dôchodku dostatočne na čas, aby, si člo, aby človek mohol užiť všetky etapy svojho života. Ďakujem. Teraz pán Balas, ďakujem veľmi pekne páni za vaše e, vystúpenia, za vaše prezentácie. Mám dve otázky. Poprvé, Riešili ste, alebo sa nejaké organizácie riešili otázku započítavania systému, systému podpory nezamestnanosti v EÚ prierezovo? Nie podľa toho amerického systému, ale napríklad v prípade, ako by to vyzeralo v prípade asymetrického šoku. Potom otázka. Vidíme nárast E, dĺžky života a súčasne vidíme aj predlžovanie produktívneho veku. Avšak, keďže e, niektorí pracujú len na čiastočný úvezok alebo majú len dočasné zmluvy a podobne, mnohé podniky nechcú, aby pre nich pracovali starší pracovníci a takto vzniká prác problém, že keď máte 58 rokov vo Francúzsku, už nepracujete a keďže nemáte príspevky do dôchodkového systému, pretože nie ste nikde zamestnaní, tak dôchodok sa potom e, znižuje o tie neodpracované roky. Takže nie je to také jednoduché, že ak žijeme dlhšie, budeme aj dlhšie pracovať. Pýtame sa, prečo sú tu tieto príčiny nezamestnanosti je to tým, že narastá produktivita, je to preto, že sa digitalizuje, mechanizuje a súčasne musíme uvažovať aj o tom, že dochádza k nárastu nezamestnanosti. Pán Bevers, pán Dominik, v prvom rade k otázke odporúčaní pre konkrétne krajiny. V konečnom dôsledku sú to odporúčania, a my ako výbor sa snažíme postarať o to, aby boli relevantné, dobre sformulované, politicky realistické. A cez rok sa snažíme e, e, ich primerane monitorovať, sledovať, robiť follow-up, aby sme mali istotu, že z odporúčaní e, zrealizujeme čo najviac, ale politická zodpovednosť je a musí byť na členských štátoch, je to ich zodpovednosť, aby využili tieto odporúčania ako politické nástroje, ktoré môžu využiť a charakter procesu je taký, aký je. My môžeme dať len rady krajinám a informovať ich o spôsoboch, môžeme sa snažiť vyvíjať určitý tlak na nich, ale politická zodpovednosť je len na nich. Na, pokiaľ ide o migráciu a všetky aspekty migrácie, tak si uvedomujeme, a keď si pozriete závery rady doteraz, tak uvidíte, že ten jazyk je taký vágny. A uvedomujeme si, že by sme mali mať hĺbšiu, dôslednejšiu diskusiu my pracujeme v našom, pripravujeme v našom programe činnosti na rok 2015 diskusiu o všetkých aspektoch e, migrácie pracovnej síly v EÚ a snažíme sa e, pripraviť reálnejšie, teda detailnejšie odporúčania, vynuancovanejšie odporúčania, než tomu bolo doteraz. Minulý rok sme mali diskusiu o možnosti určitých systémov e, dávok v nezamestnanosti v rámci EU alebo EMU a bola to široká akademická diskusia keďže zatiaľ neexistuje žiaden skutočný politický návrh z opera Európskej komisie. My sme si ale mysleli, že by bolo užitočné, keby sme sa my ako výbor, ktorí poznajú rôzne režimy dávok v nezamestnanosti a vedia, ako fungujú v EÚ, mali sme ten pocit, že my by sme mali o tom hovoriť. Neprišli sme k nejakým pevným záverom, avšak Prezentoval som krátku správu Rade EPSCO a poukázal som najmä na to, čo, čo je rozličné, keď začínate pracovať na režimoch podporoch, podpor v nezamestnanosti. Napríklad podpora nezamestnanosti pre mládež, ktorá vychádza z takýchto systémov a treba pamätať na to, že existujúce režimy sú naozaj veľmi rozmanité a technické komplikácie takmer každého modelu, ktorý sa navrhoval, netreba podceňovať. To rozhodnutie samozrejme nie je technické v konečnom dôsledku, ale politické, ale treba na to pamätať. Potom niekoľko slov k otázke starších pracovníkov. Áno, máme členské štáty, kde existuje aj trh práce pre starších pracovníkov, takže dá sa to urobiť. Vyžaduje si to zmeny na všetkých úrovniach skutočne. Zamestnávateľia sa musia tiež prispôsobiť, ako aj verejné služby zamestnanosti, ktoré niekedy zo zrejmých dôvodov neinvestujú toľko do starších pracovníkov pretože tiež si myslia, že si ťažko nájdu prácu. Takže si to vyžaduje zásadnú zmenu v spôsobe, ako funguje náš trh práce. A súhlasím, že to nie je len otázka jednoduchá bielo-čierna, tu treba konať aj na trhu práce. Ale v niektorých našich členských štátoch našťastie vidíme, že to ide. A to je dôležité, pre prácu, ktorú, má, ktorú robí náš výbor a umožňuje to aj členským štátom sa navzájom od seba veľa naučiť, pretože mnoho problémov je spoločných v rôznych členských štátoch. Ďakujem, pán Dominik. Ďakujem. Hovorilo sa o rôznych veciach, ale to odôvodnenie je podobné čo si myslíme, že aký je sociálny dopad plánovaných reforiem a že či sa to má robiť e, systematicky v Európe. Áno, a, a potom tu bola táto diskusia o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku. To je dobrý príklad, ktorý ukazuje, že musíme modernizovať naše systémy, pretože chceme, aby ľudia dlhšie pracovali ak chceme mať situáciu, kde máme stále dosť pracovnej síly v budúcnosti, pretože tá demografická situácia bude veľmi problematická v budúcnosti. Nebudeme mať dosť pracovníkov. Preto by mali ľudia zostať na trhu práce a na to musíme prispôsobiť systém. Takže musíme vytvoriť situáciu, aby sme nepenalizovali ľudí, ktorí pracujú dlhšie. Musíme to urobiť tak, aby sme posilnili trh práce a poskytovali primerané dávky. A to sa týka aj Európy a modernizácie systémov sociálnej ochrany. Ak ľudia dlhšie pracujú, budú mať viac zdravotných problémov ako predtým. Takže musíme mať nové systémy sociálnej ochrany, aby sa zohľadnila táto nová situácia. To máme na mysli, keď hovoríme o modernizácii systémov sociálnej ochrany a investíciách do sociálnej ochrany. Potom sa hovorilo o chudobe, o chudobe detí, áno. Máme tento jav v Európe. A ten problém je, že musíme zabrániť ďalšej produkcii, reprodukcii chudoby. My tu pracujeme spôsobom otvorenej koordinácie, to je soft law, meké zákony. Ale veľa sme urobili. Máme správu o detskej chudobe, máme odporúčania tejto správe, do, ktoré by mali zabrániť vývoju tejto situácii v budúcnosti. A možno, že by sme to mali urobiť zretelnejšie a vytvoriť určitý hodnotový rebríček, tak aby si členské štáty mohli preveriť, či ich reformy sú v súlade so spoločnými odporúčaniami, ktoré sa schválili na úrovni EÚ. Takto by sme mohli postupovať. Ďakujem veľmi pekne. Ešte jedna posledná otázka. Javier López, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pomerne rýchlo. Mám jednu praktickú otázku k odporúčaniu, ktoré vydala komisia minulý rok, kde sa hovorí o, ne, o úpadkoch, o neúspešných firmách. 12 eh, členské štáty mali eh, implementovať. Prijalo sa to, myslím, minulý rok v marci. Bolo to veľmi idealistické. Hovorilo sa tam o vypracovaní spoločných noriem cieľ, reštrukturalizácie, adaptácie takýchto firiem, o stimuloch, takýmto podnika- o stimuloch podnikateľom, aby prichádzali s podnikateľskými zámermi. Viete, ako členské štáty v skutočnosti implementovali toto, tento materiál? A my sa musíme povzbudzovať v tom, aby sme vytvorili prostredie pre malé a stredné podniky tak, že pracujeme s ľuďmi a nie s firmami. Legislatívy o úpadku a konkurzoch už existuje, už máme odporúčania medzinárodných organizácie, aby sme mohli vytvoriť spoločné normy. Napríklad existuje zákon, ktorý uplanil, uplat, uplatnilo 150 tisíc ľudí pre osobný bankrot. V Španielsku ich bolo mimo, menej ako tisíc, v Nemecku 100 tisíc. My máme veľký problém s osobnou zadlženosťou ľudia s ľuďmi, ktorí neplatia splátky. Máme 400 tisíc neplatičov a vysťahovaní, e, exekúcii Máme ľudí, ktorí boli exekovaní zo so svojich domovov, to ľudia, čo nedokážu platiť svoje hypotéky. A máme veľké problémy v dôsledku sadzieb ECB. Takže by sme mali sa zamýšľať aj nad tým, ako sa dokážeme zbaviť sociálnej smrti v prípade veľkého zadlženia, pretože to je ekonomicky aj sociálne nepriateľná situácia. Najprv pán Bevers. Pán Dominik, nech sa páči je to naozaj tá hlavná téma, ktorá sa týka difúzie chudoby. O čo tu ide? Musíme monitorovať situáciu a keď e, monitorujeme zadlženosť domácnosti, tak vtedy vidíme budúce trendy v chudobe to je jedna z vecí, ktorou sa zaoberáme v našej analýze vo výbore pre sociálnu ochranu, ale určite treba na tom ešte pracovať, aby sme získali skutočné odporúčania a mohli povedať, že máme dobré riešenie, aby sme sa vyhli tejto situácii. Dovolte, aby som sa vám poďakovala za to, že ste prijali naše pozvanie. Bolo pre nás veľmi poučné si vás vypočuť a vy ste vždy vítaní späť. A o pár minút, presne o štvrť, začneme s hlasovaním. Thanks for, Okay, we'll start the vote. Dobre, takže pristúpime k teraz k hlasovaniu. We start with the uh, globalization. A začneme fondom na prispôsobenie sa globalizácii. Začneme prípadom Eno Steel. Takže otváram hlasovanie. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem pekne. Končím hlasovanie. EPP tu má jedného člena navyše. Thank you. And the vote is closed. Teraz končím hlasovanie a bolo to schválené. Takže druhá, druhý prípad, ktorý sa týka Caterpillar, Belgicko. Kto je za? Takže nie, otváram hlasovanie. The vote is closed. Teraz končím hlasovanie. Ďakujem pekne. Schválené teraz tretí list, ktorý sa týka Fondu na prispôsobenie sa globalizácii ArcelorMittal. Otváram hlasovanie. Ďakujem pekne. Končím hlasovanie. Bolo to schválené. A teraz ideme k ďalšiemu bodu Európska investičná banka. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 1. Pozmiňujúce návrh 6 od Juty Steinruck. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Odsek 7, Chavi López. Kto je za? Proti? Držali sa? Myslím si, že to bolo zamietnuté. Áno. Takže... Yes, we check it. Dobre, overíme si to, keď chcete. Nech sa páči. One too much for e EPP tu má stále jednoho člena navyše. Dobre, bolo to schválené. Návrh 8, Tomas Mann. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 9, pán Mann. Kto je za? Proti? Zdržali sa? schválené. Návrh 10, pán Mann, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis B, za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 16, za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, overíme si to elektronicky. Návrh 16. Kto je za? A nie, končím hlasovanie. Schválené. Kompromis C. Eh. Kompromis C. Za. Proti zdržali sa schválené. Kompromis D, kto je za, proti, zdržali sa schválené. No a teraz návrh 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Amendment 29. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 30 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 31 za, proti, zdržali sa, schválené Zamietnuté. Dobre, overíme si 31. Bolo to veľmi zložité na posúdenie. OK, the vote is closed. Končím hlasovanie a bolo to schválené. Teraz návrh 32, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 35 za, proti, zdržali sa, Schválené. Teraz kompromis E. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 42 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis F, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis G, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 49 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 50 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, overíme si 50. Nech sa páči. One too many in EPP. EPP tu má jedného poslanca navyše. Bolo to schválené. Návrh 51, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 52 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis H, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 54, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz návrh 55, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 56, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 56. Dobre, overíme si 56. No a... Takže musíme si zopakovať hlasovanie ešte raz. EPP má stále jedného člena navyše. Bolo to zamietnuté. Teraz 57 za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 58, kto je za, proti, Zdržali sa? Schválené. Návrh 59. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Návrh 60. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska v pozmenenej forme. Kto je za? Proti? Je to elektronické hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. EPP má jedného člena navyše. Ste pripravení? Ešte nie? No a vidíme, že to bolo schválené. Ďakujem pekne. Promotion of employee finance. A teraz ide o podporu finančnej účasti zamestnancov. Kompromis A. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz záverečné hlasovanie o tomto návrhu. Otázky na ústne zodpovedanie. Kto je za? Alebo teda elektronicky hlasujeme. Takže dobre, ďakujem, končím hlasovanie. A bolo to schválené. A teraz máme tu voľbu členov správnej rady ETF. Je to tajné hlasovanie. takže budeme postupovať podľa abecedného poradia. Budeme rátať iba hlasy za, takže hlasujete za alebo nehlasujete vôbec. Takže prvý kandidát Jan Anderson. Otváram tajné hlasovanie. Takže iba hlasujete za. Ak nehlasujete za, tak nemusíte vôbec hlasovať. Ďakujem pekne. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Yeah. 30 hlasov za. A teraz pristúpame k ďalšiemu. Kandidátom Edith Bauer. Otváram hlasovanie. Disclosed. Končím hlasovanie. 39 hlasov za Edith Bauer. Teraz Jean-François Mezier. Otváram hlasovanie. Disclosed. Končím hlasovanie. 22 hlasov za pána Meziera. Teraz Sarah Parkin. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 hlasov za pani Parkin. Mm. Mm. Yeah. mm. yeah. Uh, the result of the vote is as Pokiaľ ide o výsledky hlasovania, sú nasledovné Jan Anderson 30 hlasov, Edith Bauer 39 hlasov, Jean-François Mezier 22 hlasov a Sarah Parkin 17 hlasov. To znamená, že Anderson, Bauer a Mezier, tieto prvé tri mená, budú predložené ako naši kandidáti budú predložené konferencii predsedov ako naši kandidáti. Ďakujem pekne za hlasovanie. Tým pádom končím tento bod ohľadne hlasovania. Mm. Mm.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 In two minutes we will proceed. Takže o dva minúty sa budeme zapodievať návrhom smernice o námorníkoch. Poprosila by som ešte o pokoj miestnosti predtým, ako začneme s týmto bodom, ktorý je veľmi dôležitým bodom pre náš výbor. Dobre, takže pokračujeme v našom rokovaní po tom, ako sme absolvovali hlasovanie. A teraz by som chcela dať slovo našej spravodajkyni, pokiaľ ide o smernicu o námorníkoch a spravodajkňou Elizabeth Moran v šartie za EPP. Nech sa páči, máte slovo. Merci beaucoup, madame la présidente. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. To znamená, že dnes do obeda sa budeme zaoberať týmto návrhom správy, pokiaľ ide o smernicu týkajúcu sa námorníkov. Ide v zásade o to, prepačte, Il s'agit, d'après ce texte, d'améliorer les conditions de... Takže ide v rámci tohoto textu o to, aby sa zlepšili pracovné podmienky pre pracovníkov, námorníkov, ktorí pôsobia na lodi pod vlajkou EÚ. Pokiaľ ide o prepracovanie tohoto textu, má to veľmi veľkú dôležitosť. Týka sa to priamo 5 smerníc. Je to smernica, ktorá sa týka ochrany pracovníkov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Týka sa to smernice, ktorá sa týka vytvárania zamestnaneckých rád a potom ide o smernicu, ktorá sa týka vytvárania všeobecného rámca, pokiaľ ide o informovanie a vypočutie pracovníkov a potom tu ide aj o smernicu, ktorá sa týka približovania vnútroštátnej legislatívy, pokiaľ ide o masové prepušťanie a potom tu ide o smernicu o zachovaní nárokov pracovníkov pri transformácii podnikov. Takže to sú veľké smernice, konkrétne je 5, ktorých sa dotýka tento text. A ide tu v zásade o to, ako opätovne predložiť návrh smernice, ktorá sa nepresadila na našom výbore pre zamestnanosť v apríli roku 2014 a ten kolega, ktorý bol svojho času zodpovedný za túto smernicu, mal veľmi málo času na to, aby vykonal potrebnú prácu, lebo sa končilo volebné obdobie parlamentu a tým pádom nebol dostatok času na to, aby sa vykonali potrebné konzultácie a jednotlivé zainteresované subjekty nemali dostatok času sa zúčastniť týchto konzultácií, no a napokon ani tieňoví spravodajcovia sa nemohli tým zaoberať. Od apríla 2014 ale sme vykonali ďalšiu prácu, chcela by som to skrátke popísať, takže v zásade sa zmenila situácia, lebo pokiaľ ide o sociálnych partnerov, teda hlavne ide o odbory a potom federácia e, dopravcov, ako aj majiteľov lodí, sa nedokázali shodnúť na texte a boli si vedomi toho, že táto otázka je pre nás veľmi dôležitá, pokiaľ ide o toto úsilie a že obnovíme našu prácu v tomto legislatívnom období. Preto potom sa vykonali určité rokovania a teraz sa podarilo dosiahnuť zhodu, kde sa vytvorila dobrá rovnováha medzi ochranou pracovníkov, zlepšením pracovných podmienok a Zároveň sa tu zohľadňujú aj špecifika tohoto hospodárskeho odvetvia. Pokiaľ ide o túto dohodu, všetky politické skupiny ju uvítali v rámci našej rozpravy, ktorá sa uskutočila 20. decembra 2014. Ja som sa obrátil na sociálnych partnerov. Samozrejme, že som pracovala s Európskou komisiou ale od začiatku bolo vlastne pre mňa dôležité, aby v rámci tejto práce som spájala kolegov z jednotlivých politických skupín, mala kontakty s tieňovými spravodajcami a my sme potom skutočne viedli veľmi konštruktívne diskusie. A pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým. Chcem sa poďakovať kolegyni od socialistov a demokratov. Chcem sa poďakovať aj zástupcom ALDE, ako aj Jean Lambert zo Zelených, ako aj potom zástupkyni e FDD. Celkovo bolo veľmi dôležité, aby sme si vymieniali informácie, ktoré boli v danom čase k dispozícii. No a pokiaľ ide o náš politický cieľ, ten sa týka toho, aby sme posilnili e, atraktivitu námorného sektoru. Je to veľmi dôležité hospodárske odvetvie pre Európsku úniu a okrem toho sme chceli ešte tu vlastne zareagovať na ciele, ktoré sú uvedené v modrej knihe a síce, aby počet pracovníkov v týchto sektoroch sa opätovne zvýšil a to tak, že by sa zvýšila atraktivita týchto pracovných miest. Chcem sa poďakovať e, Európskej komisii, sociálnym partnerom a samozrejme aj sekretariátu nášho výboru. Všetci e, umožnili nám, aby sme mohli pokračovať tejto práci. A ak teda dovolíte, chcela by som vyzvihnúť ešte jeden špecifický bod, a síce ide tu o viaceré pozmeňovacie návrhy, ktoré v plnej miere odzrkadľujú tú dohodu medzi sociálnymi partnermi. Teraz by som na to chcela stručne zareagovať. Ide o pozmeňovací návrh 9. Tam vlastne plne zohľadňujeme tú dohodu sociálnych partnerov bez toho, že by sme do toho nejako vstupovali. To je významný pokrok. Potom pozmeňovací návrh 1. Tam sme chceli ešte raz pripomenúť, aké akú dôležitú úlohu zohrávajú malé a stredné podniky v tomto sektore. Totiž to vytvárajú 85 vytvorených pracovných miest v tomto odvetví, pokiaľ ide o EÚ. A potom pozmeňovací návrh 2. Tam sme chceli ešte raz dôrazniť, že skutočne ide o to, ako prekonať diskrimináciu, totižto sa tu rozlišuje medzi ostatnými pracovníkmi a námorníkmi. Námorníci boli v nevýhode a po zmeňovacom návrhu 3 sme chceli vyjasniť, že táto diskriminácia sa vlastne ešte zhoršila na základe skutočnosti, že v niektorých štátoch existovalo množstvo výnimiek alebo jednoducho sa obchádzali platné predpisy a potom je tu pozmeňovací návrh 9, kde sme chceli predovšetkým zdôrazniť, že chceme zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov, námorníkov, samozrejme chceme zohľadniť potreby sektoru. Potom ide o to, aby sme zabezpečili možnosť konzultácií, aby boli vypočutí pracovníci, predovšetkým pokiaľ ide o situáciu, kde sa zamestnanci prepúšťajú a potom ide o dodržanie informačnej povinnosti a samozrejme nové technológie tiež zohrávajú určitú úlohu a to aj z hľadiska situácie, kde sa nachádzajú námorníci na mori a nie v krajine pôvodu. Takže stručne som chcela povedať, to sú teda zmeny, ktoré sme vykonali, aby sme vytvorili novú smernicu, ktorá nebude diskriminovať a nebude znamenať žiadne nevýhody pre námorníkov. A ďakujem pekne ešte raz za túto diskusiu. Eh, ďakujem um, pani. Uh, teraz Jutta Steinruck z uh, skupiny SAD. Agnes Jongerius, die... uh, Agnes, ktorá má dnes iné povinnosti, požiadala by som eh, vás oslovila v tomto bude pani Jungeric povedala, že touto smernicou sme sa viac priblížili k tomu cieľu, aby eh, sme eh, skončili diskrimináciu námorníkov voči iným pracovníkom v iných odvetviach, aby tá smernica platila na všetky námorníkov. Sociálni partnery predložili kompromisný návrh, ktorý zohľadňuje e, špecifické požiadavky e, námornej dopravy, a, e, ktorá uplatňuje túto smernicu aj na ich odvetvie. Pani Marač prijala, zapracovala tie požiadavky sociálnych partnerov a teraz je možné, aby sme uzavreli tie mezery, aby sme zabezpečili, že námorníci budú rovnako posudzovaní a zaobchádzaní ako kolegovia na zemi, na pevnine a preto my ako sociálni demokrati vítame tento návrh a tu chcem eh, Agnes Jungerius eh, aj eh, sociálnym partnerom, ale aj pani Moran Šatie poďakovať za ich výbornú prácu. Podporujeme celé toho návrhu a to zlepšenie pracovných podmienok, sociálnu ochranu, zlepšený dialog medzi zamestnancami a zamestnávateľmi a aj podporu zamestnanosti v námornej doprave a um, dúfame, že uh, čoskoro usp- úspešne bude završená táto smernica v našom programe. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Gerike. Ähm, v prvom rade vám ďakujem ako spravodajkyne pani Moranšate e, za e, od začiatku dobrú spoluprácu a návrh správy, ktorú sme dostali minulý týždeň. A tiež sa chcem poďakovať e, komisii za návrh e, v úzkom dialogu so sociálnymi partnermi a za to, že predložila podľa mňa vyvážený text a ja som za posledné týždne eh, hovoril veľa so zastupcami z námornej dopravy a námorníkmi a eh, s eh, ďalšími ľuďmi z nemeckých pobrezných a prístavných miest a povedali, že zákonodárstvo pre námorníkov nemá byť ohraničené hranicami, ale má byť nadnárodné, má mať cezhraničný európsky rozmer a my podporujeme opatrenia k E, ktoré zraďujú e, rovnaké standardy e, pre Namrejko bez ohľadu na to, za ktorého sú členské štáty. My podporujeme opatrenia, ktoré zrovnoprávňujú námorníkov s pracovníkmi na pevnenie, ale tieto všetky musia byť aj uplatniteľné aj pre malé a stredné podniky. Nesmú zakladať e, nepotrebné byrokratické e, záťaže a náklady e, a preto musíme preveriť tie predložené pozmeňujúce návrhy. Ja chcem, aby sme prijali také pravidlá, ktoré našim ľuďom a námorníkom nestiažili prácu voči mimoeurópskej konkurencie. To sa nesmie stať a nemôže to byť našim cieľom. Potrebujeme e, jasné a zároveň e, prúzne pravidlá. Musíme e, uznať, že pracovné prostredie námorníkov je jedinečné, osobitné a preto námorníci musia mať pracovnú právnu pôdu pod nohami a náš európsky sektor na mor dopravy e, musí e, stále sa plaviť správnym kurzom. Thank you, uh, Ďakujem Ola Tolnes za skupinu ALDE. Thank you very much. Ďakujem pekne. Najprv chcem sa poďakovať našej spravodajkyni za dobrú prácu, ktorú robili. A plne súhlasím s pripojenkami nášho spravodajcu o potrebe tejto smernice a všeobecne si myslím, že toto je veľmi dobrý návrh správy. Sociálni partnery už spomenuli a všetci e, vieme, že vyjadrili súhlas s touto správou. Pre mňa je dôležité, aby sme vyjadrili e, rešpekt, aby sme rešpektovali to, že sociálni partnery s tým súhlasia ako aj uviedla spravodajkyňa správe, no myslím si, že na niektorých miestach sa ten návrh správy odchyľuje od toho, s čím súhlasili sociálni partnery. Myslím, že my ako parlament všeobecne a výbor pre zamestnanosť osobitne hovoríme o dôležitosti sociálneho dialogu a o zapojení sociálnych partnerov tu touto správou a touto smernicou máme dohodu medzi partnermi a myslím, že to je e, naša povinnosť, aby sme prejavili náš rešpekt e, pre túto dohodu, ktorú vypracovali sociálni partnery. E, tento súhlas, ktorý vyslovili sociálni partnery. podľa mňa to je previerka, že či môžeme konať a naplniť naše slova skutkami o tom, že rešpektujeme sociálnych partnerov a sociálny dialog. Týmto sa budem riadiť e, pri práci na smernici, na tej správe a podľa mňa je ten návrh smernice dobrý a teším sa na ďalšiu prácu na tej správe a na ďalšie pozmenujúce návrhy. Jean Lambert, Green. Ďakujem, Jean Lambert, Zelený. Thank you. I just wanted to add my... Ďakujem. E, chcela som len pridať e, súhlas podporu mojej skupiny a chcem sa poďakovať spravodajkyni aj sociálnym partnerom a my e, v zásade súhlasíme s návrhmi spravodajkyni. My predložíme 1-2 e, pozmeňujúce návrhy, pretože ináč nemá zmysel, aby sme e, duplikovali prácu, ktorú už spravodajkyňa odviedla. Tiziana Begin z skupiny FDD. Eh, Ďakujem, pani predsednička. My sme začali diskusiu o tejto smernici na základe myšlienky, že námorníci by mali mať rovnaké práva ako mm, zamestnanci na pevnine, či už ide o odborové slobody a ďalšie práva, je treba chrániť naše malé a stredné podniky aj v oblasti námorníctva a chrániť ich pred sociálnym dumpingom. Ceníme si prácu pani spravodajkyne na mm, tejto správe, no radi by sme prispeli pozmeňujúcimi návrhmi, aby ustanovenia, ktoré sú zamerané na zlepšenie sociálnej a zamestnanecké podmienky všetkých európskych námorníkov, zodpovedali aj podnikateľskému duchu, aj inováciám, aj bezpečnosti na pracovisku a zdraviu na pracovisku. Som si istá, že my v Európskom parlamente um, učiníme zadosť našim povinnostiam. Thank you. The... Ďakujem. Harmonogram práce je nasledovný. Um, pozmeňujúce návrhy do 29. januára a prijatie v výbore pre zamestnanosť je 1. apríla a hlasovanie v plenárke predbežne je apríl alebo maj ale ešte som zabudla dať slovo pani Lope Fontane. Máte slovo. Gracias, señora Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem povedať, že som tieňová spravodajka vo výbore pre rybolov a keď som eh, sa pozrel na to, aké eh, sú správy v oboch výboroch, tak vidíme, že sobráme rovnakým smerom a Mm, môžeme e, zlepšiť tú výbornú prácu pani Morane Šotik a tak ako vždy urobila veľmi vyváženú správu a môžeme ju prijať. E, to je dôležité a to znelo včera na výbore pre rybolov, že e, dohoda so sociálnymi partnermi a ich súhlas a cieľom tejto správy je bez pochyby zaručiť, že ľudia E, námorníci e, budú e, mať primeranú ochranu, ktorá bude rovnaká vo všetkých členských štátoch a že nebudú diskriminovaní voči iným povolaniam, ako je tomu teraz. A preto je dôležité, aby sa vymazali tie výnimky, ktoré existujú v mnohých e, zákonodárstvách a preto, aby e, sa neskreslila e, hospodárska súťaž. Tiež je dôležité to pripomnúť a e, pomôcť mladým v tomto odvetví, pretože teraz e, tam je e, veľký e, deficit a nedostatok mladých v rybolove. Thank you very much. Uh, that was useful. Uh... Ďakujem, to bolo užitočné. Pani Moranšate, eh, chcete to uzavrieť? Merci, madame la présidente. Je voudrais euh, remercier... Ďakujem, pani predsednička. Rada by som sa poďakovala všetkým kolegom, ktorí prispeli do diskusie v mene politických skupín. Ďakujem pani Lope Fontane, ktorá je tiež mm, teňou spravodajkyňou. Ďakujem za pripomienky aj za obavy, ktoré ste vyslovili. A ešte sa stretneme ako tieňoví spravodajcovia, keď budeme prebrať pozmeňujúce návrhy a prípadne budeme hľadať e, možné kompromisy spoločne. Ešte by som rada odpadala na poznámku pani Juty Steiner, aby sme mohli tento návrh smernice začleniť do práce permanentnej skupiny, ktorá funguje medzi odbormi a Európskym parlamentom. Je bolo užitočné, aby to tak bolo, aby to tak fungovalo. A ak si to budeme o to usilovať, budeme sa o to usilovať. A ďakujem ešte raz za to, že ste boli veľmi konstruktívni a na záver by som rada povedala, že Dohoda, ktorú sme dosiahli so sociálnymi partnermi, bola veľmi zložitá, pretože išlo o dohodu medzi prepravcami a posadkami. A tiež je treba, aby sme našli z politického hľadiska spôsob, eh, ako prijať taký text, ktorý bude chrániť posádky, ktoré sa plavia pod európskymi vlajkami. Eh, Ďakujem, súhlasím s tým, že to je kľúčová správa. A teraz ideme na bod 13 na programe. A to je revízia rámcu ekonomického riadenia a chcem dať slovo spravodajkyni pani Sanders uh, uh, Anne z EPP. Máte slovo. Euh, je voudrais... Euh, Ďakujem. Pani predsednička, chcem sa predovšetkým poďakovať e, administrátorom a poradcom, e, ktorí e, mi pomáhali a ktorí ma viedli pri vypracovaní tohoto prvého stanoviska, odkedy som sa stala europoslankyňou. Tento text, ktorý máme pred sebou, je stanovisko, ktoré sa vzťahuje ku e, s, e, práve Európskeho výboru. Táto správa e, sa vedie z vlastnej iniciatívy vo výbore Ekon. Ide o oznámenie Európskej komisie o preskúmaní rámca pre správu ekonomických e, záležitostí. Kontrolné hodnotenia výzvy. Ten text, e, o ktorom hovoríme, sa zabrá e, budúcnosťou ekonomického riadenia a znovu naštartovaním rastu a tvorbe pracovných miest v Európe. My sa musíme zamerať na koordináciu, nielen ekonomickú a rozpočtovú, pretože ide o to, aby sme rešpektovali dané pravidlá. Ale treba, aby sme sa zamerali na so, aj na sociálnu koordináciu, aby sme umožňovali sociálny blahobyt a aby sme umož- uvoľnili možný potenciál v Európe? Ja si myslím, že môžeme žiadať od hospodárskeho riadenia, aby sa viacej zameralo na sociálne aspekty, nielen na zdravú ekonomiku a rozpočet, ale aj na zamestnanosť, pracovné miesta a práve to bude lepšie umožňovať našim občanom aby sa lepšie zhostili európskeho projektu. A ja som vypracoval tento text e, o dvoch témach. Poprvé som chcel hovoriť o fungovaní terajšieho rámca a navrhnúť zlepšenie fungovania tohoto rámca, aby bol efektívnejší. Aby sme zohľadňovali aj sociálne rozmery No, aby sme eh, fungovali aj v spolupráci s ECOFIOM v rámci odporúčaní jednotlivým členským štátom za účelom podporovania ekonomických podmienok a podporu politiky zamestnanosti tiež. Pripomínam význam integrácie sociálnych ukazovateľov do programov, ktoré sa týkajú mechanizmov rýchlo varovania A to sa týka tiež výročnej e, správy Rašto. To sa jedná o so, sociálny dopad makroekonomických opatrení a treba to patrične e, využívať. A tiež e, chcem zvorazniť, teraz, keď sa snažíme znovu naštartovať ekonomiku, potrebujeme taký rámec, ktorý bude inteligentný a bude pozbudzovať e, potrebujeme teraz e, takú podporovať možnosti, ktoré máme teraz, aby sa mm, riadne aplikovali odporúčania komisie, aby členské štáty nečakali a inteligentne tieto aplikovali. A tieto odporúčania sa nemajú chápať ako niečo naviac, ako záťaž, ale naopak ako pomoc. Je treba pracovať týmto spôsobom efektívnou aplikáciou a efektívnou realizáciou opatrenia pre zamestnanosť mládeže a tým bojovať proti nezamestnanosti mládeže. Napríklad som musím zamerať aj na portál EURES a tiež som musím zamerať na malé a stredné podniky, ktoré sa môžu vrátiť e, k rastu a môžu nám e, pomôcť zväčšiť zamestnanosť v Európe. V rámci týchto úvah o zlepšení Európskeho rámca o ekonomickom riadení sa zameriavam na trvalý ekonomický dialog, ktorý je potrebný medzi inštitúciami aj na úrovni Európskej inštitúcii národných orgánov a sociálnych partnerov. Tiež by tento dialog mal byť súčasťou európskeho semestra, čo zvýši európsku legitimitu. A teraz by som rada povedala, že by sme teraz mali predkázať situáciám, ktoré dnes zažívame, pretože ekonomické riešenia teraz nezohľadňujú sociálne aspekty, aspekty zamestnanosti a pritom práve tieto sociálne aspekty, aspekty zamestnanosti zaručujú prosperujúcu a zdravú ekonomiku. To som vám chcela povedať dnes ráno a som pripravená vymeniať si svoje názory o tomto stanovisku a všetky vaše príspevky a poznámky privítame. Ďakujem, teraz dám slovo tieňa e, vemu spravodajcovi zo skupiny SAD, Sergio Gutierrez Predo. Dobre, ráno, ďakujem pani predsednička, ďakujem aj spravodajkyni za tento prvý návrh správy a aj za vaše vysvetlenie, s ktorým súhlasím veľmi s tým, čo ste povedali je to pre mňa e, kľúčová správa, e, hlavne v tejto fáze e, volebného obdobia, pretože je potrebné, aby sme prehnutili mechanizmy ekonomického riadenia, pretože práve pretože sme videli, že to, čo sme spustili a posilnili 6 balíčkom v E, vo návrhu e, Európskeho semestra videli sme, že tam e, bola veľká nerovnováha medzi makroekonomickou politikou a potrebou koordinácie dopadov na sociálnu politiku a zamestnanosť. A, mm, táto nerovnováha v čase bilancovania a revidovania je, treba ju napraviť. A ja by som bol rád, keby Hm, táto správa nebola len e, správa e, o vlastnom stanovisku, ale je treba aby sme sa pokúsili e, zrovnoprávniť e, sociálne otázky, otázky zamestnanosti e, s otázkami ekonomickými. Preto je treba zabezpečiť, aby stanovisko tohoto výboru bolo e, rovnocené so stanoviskom výboru pre ekonomiku. Myslím si, že treba pamätať na to, že mechanizmus koordinácie, ktorý sme spustili pred eh, pár mesiacmi, má eh, zásadný cieľ zosúľadiť eh, politiky, ktoré navrhli európske inštitúcie a členské štáty na to, aby sme sa približili k naplneniu cieľov stratégie 2020. My sme e, veľmi ďaleko od ich naplnenia a to preto, že tento mechanizmus zlyhal a to zlyhal preto, že e, podpora ekonomického rastu a mm, e, zamestnanosti a boja proti sociálnym nerovnostiam zlyhala a myslím si, že musíme upresniť všetky mechanizmy a možno robiť niektoré veci, ako napríklad viesť e, spoločné e, schôze výborov ECOFIN a ESCO a keď nie sme schopní e, zrovnoprávniť tieto smernice a uznesenia, tak tieto otázky podľa mňa sú len prázdne slova a e, je treba, aby sme dosiahli, e, že v čase, keď budeme hodnotiť ekonomické opatrenia, ktoré sa prijímajú v európskych inštitúciách a v členských štátoch, aby boli silné, pevné, dostatočné a aby mali dôsledky. Pretože tu sme videli od e, schválenia 6 balíka, že keď jeden členský štát napríklad sa e, vzdiali od plne cieľov e, deficitu alebo verejného dlhu, tak e, čeli následkom, ale ak členský štát dospeje k 25% nezamestnanosti a k ukazovateľom chodoby, ktoré prekračujú 20 obyvateľstva, tak sú to dôsledky, ktoré môžu spôsobiť ekonomickú nerovnáhu, ale môže to spôsobiť aj sociálnu drámu a e, nie je mechanizmus, e, ktorý by to e, sledoval a e, strážil zo strany inštitúcií. A tieto veci musíme napraviť a musíme tiež e, to napraviť tým, že budeme zvyšovať demokratickú legitimnosť, pretože e, myslím, že my robíme medvediu službu mechanizmu riadenia, keď nedokážeme na úrovni parlamentu zrovnoprávniť túto politiku, ktorá postihuje e, občanov. My sme tu vsedili na medziinstitucionálnu dohodu medzi e, tými troma e, európskymi inštitúciami, parlamentom a radou a komisiou, aby sme sa dostali na rovnakú úroveň ako radu, pretože tam sa príjmajú rozhodnutia a e, my e, musíme e, dospieť k väčšej legitimnosti a oprávnenosti Európskej inštitúcie a zároveň napríklad, keď národné parlamenty Napríklad rozpočty členských štátov musia sa posielať do Európskej inštitúcii pred konečným schválením v národných parlamentoch. Ale um, tie rozpočty nepredali e, prvým e, stanoviskom, aby ich e, kontrolovala Národný parlament ani Európsky parlament, hm, keď kráťa rozpočty bez toho, aby prevali ich udržateľnosť a dopad na dôchodky, tak my ktorí tu zastupujeme z vrcholnosť Európsku a mm, jej občanov, tak musíme sa vyjadrovať k tým zásadným otázkam. A nakoniec je veľmi dôležité v tých mechanizmoch e, prehodnotenia ekonomického riadenia, aby sme otvorili e, priestor pre účasť e, občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. To je zásadné. Oni sa cítia vylúčení a keď sa zastupcovia občanov e, cítia e, vylúčení z mechanizmu a z demokracie, tak môžeme tým len podporiť e, euroskepsu. A je treba, aby ľudia sa cítili zúčastnení a preto treba e, to brať e, vážne. Tie rozhodnutia, ktoré sa príjmú na úrovni Európskej inštitúcie a ja si myslím, že môžeme pracovať e, na tom, čo podľa mňa je zásadné, aby sme napravili tie veľké chyby z minulosti. Mr. Krasnodeb. Ďakujem pán Krasnodebský z skupiny ECR bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pán poslanca, pán poslanec spravodajca. V prvom um, projekte návrhu správy je veľa vecí, hlavne v um, druhej časti, kde, s ktorými treba súhlasiť a s ktorými ja súhlasím. A mám tu isté pochybnosti, čo sa týka prvej časti Menovite v prvom bode e, sa pozitívne hodnotí doterajší proces koordinácie. ekonomickej politiky a neviem, či všetci súhlasíme, že hospodárske oživenie v Európe je ešte vec e, budúcnosti a že e, tu nie je Eh, ocenené doterajšie úsilie v tejto oblasti a nemyslím si, že treba to negatívne hodnotiť a takto vyjadriť naše stanovisko. Po druhé, ja chcem povedať, že eh, nie všetci eh, kolegovia z našej skupiny si myslia, že automatická väzba medzi centralizáciou a prenosom hospodárskej politiky na e, európsku roveň v tej súvislosti a hospodárskym rastom. Myslím si, že neobvykle e, dôležité je to, čo je uvedené e, v druhom bode a to, že musíme preveriť účinnosť doterajších mechanizmov a urobiť to veľmi kritickým spôsobom. No treba ešte povedať jednu vec, eh, o ktorej hovorí pán poslanec v desiatom bode. A to v súvislosti s eh, tým posulátom o posilnení európskeho semestra sa týka democratic accountability alebo demokratického deficitu skutočnosť je taká, že nielen posunenie mechanizmov koordinácie finančnej politiky na e, úrovni EÚ vedie k oslabeniu národných parlamentov. My, e, keď sa zoberieme e, sociálne právy, musíme vedieť, že e, v e, národných parlamentoch najlepšie e, budú obhajovať svoje záujmy a e, Ehm, toto osobenie v oblastiach, e, v rozpočtových veciach, spôsobe ďalší deficit e, demokracie v Európe. A súhlasím s vašim názorom, že treba sa tu viac angažovať vo veci koordinačných rámcov a musíme radšej nehovoriť o plnomocnení, o, o posilnení európskeho semestra. Súhlasím, že je treba, aby tam e, sa objavili e, sociálne politiky, no musí to byť nástroj, ktorý je účinný, ale ohraničený. Thank you, Mr. Krasnodebsky. Ďakujem, pán Krasnodebsky. A teraz dám slovo pánu Torenesovi, e, tieňovému Zalde. Pani, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi dobré stanovisko, ktoré rieši veľmi dôležité body týkajúce sa rámca hospodárskeho riadenia. Úplne súhlasím s našim spravodajcom že mm, mm, sme odhodlaní pracovať na, ekonomickom, na rámci ekonomického riadenia a zdieľam aj odhodlanie našeho spravodajcu v súvislosti s európskym semestrom, odporúčaniami pre konkrétne krajiny a zlepšenie prístupu k financiám malých a stred, pre malé a stredné podniky. Tu zdieľam výzvu spravodajcu o tesnejší ekonomický dialog medzi členskými štátmi a komisiou, čím sa má zvýšiť demokratická zodpovednosť. Myslím si, že naša úloha výboru pre zamestnanosť a sociálne otázky znamená, že musíme nájsť a sledovať aspekt zamestnanosti v tomto stanovisku. A podľa mňa my, Výbor pre zamestnanosť, máme jeden program, ktorý je najdôležitejší zo všetkých a to je tvorba pracovných miest. Ak máme vytvoriť v Európe pracovné miesta, musíme, ako spravodajca tiež zdôrazňuje, v návrhu musíme naďalej pokračovať v ekonomickej konsolidácii. Dôvera v ekonomiku je základom pre súkromné investície. Je to základ pre tvorbu nových pracovných miest pre mnohých Európanov, ktorí sú mimo práce. To je zapracované v stanovisku a veľmi si to vážim. V zásade som veľmi spokojná s návrhom správy. Možno, že pošleme niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré zdôraznia význam pokračovania e, hospodárskych konzultácií, tvorbe pracovných miest, ako aj aspekt malých a stredných podnikov, najmä pri tvorbe pracovných miest. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím tu Ines z GUE ako tieňovú. Takže prejdeme e, priamo k Monike, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj spravodajkyni za vysvetlenia. Musím však povedať, že my zelení, pokiaľ ide o znenie aj smerovanie tejto správy, máme veľmi kritický pohľad. Je to aj preto, že táto analýza, a to už aj povedali predrečníci, troška troška míňa reality, keď napíšete prvý ocet, že rámec a tak ďalej prispieva k inteligentnej udržateľnosti a tak ďalej. Takže tie čísla potom, ktoré vidíme, ale nepodporujú toto tvrdenie. Sú to skôr také predstavenie o cieľoch, takže by sa to znenie tu nám malo troška zlepšiť. A pokiaľ ide o ďalšie znenia, ďalšie vety, sú niektoré e, sú takého charakteru, že sú opísané z iných správ. My predsa hovoríme o udržateľnom raste a kvalitných pracovných miestach a my hovoríme len o raste a pracovných miestach a neprebrali sme tú terminológiu, aby sme boli jednotní s ostatnými dokumentami. Takže aj my by sme tu mali v našej správe hovoriť o niečom viac ako len konkurencieschopnosti. schopnosti a mali by sa zdôrazniť ciele Európy 2020, boj proti chudobe, ochrana životného prostredia, zrovnoprávnenie, investície, štrukturálne reformy, o tom sa správne hovorilo, tie sú potrebné. Takže potom musíme zdôrazňovať sociálne investície, investície do verejných služieb, ako aj e, ďalšie e, investície. A musíme určiť presne podmienky pre tieto. Musíme mať stanovený rámec, pretože chceme dosiahnuť udržateľný sociálny systém, sociálne prostredie a nemá to byť len ďalšia e, deregulácia. Potom je tu tá, ten odsek o sociálnych ukazovateľoch, to je podľa mňa kľúčové. Chcem pozitívne zdôrazniť, že, výmena, že sa spomína výmena osvedčených postupov a modelov, to je dôležité, ale okrem toho tu treba ešte zdôrazniť ambície regionálnych partnerov a regionálnej úrovne v členských štátoch pretože práve tam chceme dosiahnuť tiež výsledky cieľov 2020, ktoré sú práve na tejto úrovni postavené na výmene osvedčených postupov a modelov. A to, čo na, podľa nás chýba, a je to veľmi dôležité, je demokratická zodpovednosť. To znamená, sociálni partnery majú byť zapojení do európskeho semestra, ako aj občianská spoločnosť. To už viacerí povedali. Včera sme sa bavili práve na, to, na túto tému veľmi tak diferencovane. Posledná komisia už už prislúbila, že občianskú spoločnosť viac zahrnie do európskeho semestra a vydá usmernenia. A tieto usmernenia by sme mali mať aj tu v tomto stanovisku e, uvedené a požadovať ich ja do príslušnej lehoty pošlem aj naše pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz EFDD. Ďakujem pani predsednička. Ďakujeme za predloženú analýzu ale my ako hnutie piatich hviezd predložíme niekoľko kritických prvkov e, a požiadaviek na spresnenie. Poprvé, oceňovať alebo sa uspokojiť s ekonomickým riadením je podľa mňa nevyvážené vyhlásenie, pretože ekonomické riadenie sa stáva v niektorých štátoch povinnosťou, nevyhnutnosťou, ktorá je dôsledkom, ktorá je vynútená a neumožňuje účasť a rozvoj. A nevyvažuje sociálnu situáciu, naopak zhoršuje rovnováhu v spoločnosti pokiaľ ide o kontrolu rozpočtu, to je dobre, to je v poriadku, ale bolo by vhodné, keby sa tohto celého aktu zúčastňovali aj sociálni partnery, pretože potom strácame rozmer skutočných občanov a ich potrieb. Rozumiem, že je veľmi dôležité hovoriť o nezamestnanosti mládeže. Áno, ale bola by som rada, keby sme sa zaoberali aj inými druhmi nezamestnanosti, pretože e, zásadným problémom nie je len nezamestnanosť mládeže. Väčšie obavy vyvoláva nezamestnanosť dlhodobého charakteru, dlhodobá nezamestnanosť, a to najmä E, ako dopad krízy posledných rokov. A pokiaľ ide o nezamestnanosť mládeže, chcela by som zdôrazniť, ako je dôležité sa venovať vytváraniu pracovných miest, možnostiam vytvárania pracovných miest. Súhlasím s tým, aby sme hovorili o posilňovaní malých a stredných podnikov, ale keď hovoríme o Európskej investičnej banke, tak banka často nefinancuje úvery malých a stredných podnikov, ale veľké infraštruktúrálne projekty a veľmi často malé a stredné podniky, podnikatelia dostanú len smiešne sumy. Pokiaľ ide o cezhraničnú modalitu dobré, je to šanca, je to príležitosť, presťahujme sa. Máme tu 2 milióny pracovných miest k dispozícii v Európe, super Môžeme poslať mladých ľudí, nech idú pracovať niekde inde. Avšak, ale kedy chceme, keď chceme kedy, keď takto budeme vytvarovať pracovné miesta, tak vyprázdnime krajiny, kde práca nie je a tie vyprázdnime a ľudia pôjdu tam, že pre, tam, kde je práca. Ja som si myslela, že zamestnanosť treba riešiť vždy v konkrétnom štáte, vo vlastnej vlasti. Mobilita je dobrá vec, ale treba umožniť aj členským štátom, aby sa vrátili k tomu, že budú vytvárať pracovné miesta pretože v opačnom prípade budeme mať prázdnu južnú Európu, pustú, pretože tam, je, tam sú veľmi obmedzené možnosti tvorby pracovných miest a obyvateľia odídu inde. A tiež som počula, že je potrebné sa zamerať na prevenciu a nie na terapiu, ale v tomto prípade ide o vážnu chorobu. Takže by som bola rada, keby táto prevencia tu bola ale teraz potrebujeme aj lekárskú starostlivosť. Keď žijeme v krajine, kde sa choroba vyliečila, tak môžeme hovoriť o prevencii. A posledné európske dieťa, keď posledné európske dieťa, ktoré žije pod prahom chudoby, nebude mať hlad, keď zlepšíme katastrofálnu sociálnu situáciu v členských štátoch, tak potom môžeme hovoriť až o prevencii. Ja, mňa by teraz skôr zaujímalo, akú liečbu máme pripravenú pre tie krajiny, ktoré trpia chudobou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo znovu pani Sander. Máte nejaké pripomienky k tomu, čo sa doteraz povedalo? Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem, milí kolegovia, aj kolegyne za vaše veľmi pozitívne príspevky. Som presvedčená, že budeme mať príležitosť pokračovať o naš, ďalej v našej diskusii výmene názorov. Spomeniem niekoľko vecí ako demokratická legimita, dialog, európsky semester, jeho posilnenie či neposilnenie, akým spôsobom zlepšovať všetky tieto aspekty. To je všetko, o čom sa budeme môcť spoločne baviť. Takže by som na záver len rada spomenula ďalší harmonogram. Vieme, že výbor EKON má zmenu lehôd, predlžili ich, takže budeme mať viac času aj my v našom výbore na vypracovanie tohto stanoviska. A preto by som sa chcela dohodnúť s našim sekretariátom vo výbore EMPL, či možno ešte prediskutovať pozmenujúce návrhy. To sme, s tým sme pôvodne nepočítali. Myslím si, že by to bolo zaujímavé pre nás všetkých. A chcela by som pripomenúť, že lehota na predloženie pozmenujúcich návrhov je 30. január, ale samozrejme som k dispozícii, aby sme mohli ešte bilaterálne si prebrať veci, ktoré sú pre vás zaujímavé. Ešte raz vám ďakujem a som vám k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Lehota na pozmenujúce je 30. január a prijatie v EMPL sa plánuje na 26. februára. A ak sú nejaké zmeny, tak vám ich samozrejme oznámime. Dobre. O štvrti na štyri začneme kapitolu 2 tohto dnešného stretnutia. Takže vám zatiaľ ďakujem za diskusiu. Štvrt na štyri sa tu znovu stretneme.